priestory. Táto, tento plán musí byť jednoznačný, aby sa mohli v budúcnosti správne zamerať. Ďakujem pekne. Týmto končíme túto rozpravu. Ďalším bodom je otázka na ústne zodpovedanie na Komisiu posúdenie rizika a bezpečnosti jadrových elektrární v Európskej únii a súvisiace činnosti, tzv. záťažové testy. Zatiaľ dostane slovo spravodajkyňa alebo autorka otázky pani Sartori. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. E, ďakujem pekne za slovo. Tieto záťažové testy sú kolektívnym úsilím. Je to dôsledok tej jadrovej havárie vo Fukushime pred dvoma rokmi. 5. oktobra Európska komisia zverejnila oznámenie o hodnotení rizík a bezpečnosti jadrových elektrární v EÚ. S cieľom eh, spomenúť si na katastrofu, ktorá spôsobila 1900 mŕtvych v Japonsku tak dnes o druhej v Japonsku zavládlo na minútu ticho. Takže aj dnešná rozprava má e, veľký symbolický význam. V roku 2013 komisia príjme smernicu o jadrovej bezpečnosti a budú tu zohľadnené aj výsledky tejto rozpravy a e, uznesenie, o ktorom sa bude hlasovať v stredu v pléne. V oznámení z 5. oktobra sa zdôrazňuje niekoľko kľúčových bodov. Napríklad e, význam zaťažových testov. Mm, ich dosah je možno obmedzený, ale aspoň sa zvyší povedomie v Európe. A taktiež e, treba zohľadniť e, rizika spojené s uskladňovaním jadrového odpadu. Treba podporovať úzku e, medzinárodnú spoluprácu. A to s cieľom vypracovať spoločné bezpečnostné normy, šíriť osvedčené postupy, ale záťažové testy treba taktiež rozšíriť na evakuačné plány po havárii v oblasti, kde sa nachádza nejaká jadrová elektrárň, Treba možno aj e, zvyšovať e, kompetencie e, personálu týchto jadrových elektrární. A treba e, dosiahnuť zlepšenia v oblasti bezpečnosti treba zvýšiť nezávislosť eh, dozorných jadrových orgánov, treba zaručiť transparentnosť, monitorovanie eh, údajov, ktoré súvisia s jadrovými elektrárňami. S cieľom zareagovať na toto oznámenie 9. októbra koordinátori výboru ITRE Európskeho parlamentu sa rozhodli, že položia otázku na eh, zodpovedanie komisie a je tu aj návrh uznesenia, kde sa zohľadňuje stanovisko tohto e, výboru a teda jednotlivých e, európskych poslancov. Vyjadrili sa k tejto e, otázke jadrovej bezpečnosti. Preto sa vás pýtame, či by ste mohli upresniť nasledujúce body. Mohla by nám komisia povedať, do akej miery zohľadní výsledky záťažových testov pri legisla- budúcich legislatívnych návrhoch, hlavne pri budúcej revízii smernice o jadrovej bezpečnosti. E, ďalšia otázka. Navrhne komisia záväzné e, dokumenty v oblasti napríklad občianskej jadrovej e, zodpovednosti. Mohla by nám komisia poskytnúť informácie o tom, kedy budú predložené konkrétne návrhy a čo presne by mohlo v takýchto dokumentoch figurovať. A taktiež chceme vedieť, aké mechanizmy plánuje komisia e, na dozor v oblasti bezpečnosti. Týka sa to aj zdrojov financovania. A taktiež sa pýtame, či komisia chce e, posilniť národnú, národné regulácie a taktiež e, zvýšiť nezávislosť a taktiež, e, či sa budú uplatňovať odporúčania v oblasti postupov e, v regulačnej oblasti. Ďakujem pekne pani Sartori. Teraz dostane slovo komisár Oettinger. Vážený pán predseda, dámy a páni, vážení poslanci, poslankyne, po Eh, hroznoj po hroznom slede zemetrasenia, tsunami, privalovej vlny, ktorá, ktoré si vyžiadali nielen tisíce životov, ale spôsobili aj miliardové škody. Ale samozrejme bol to aj katastrofálny eh, dopad na eh, jadrovú elektráreň vo Fukushime a my sme preto veľmi rýchlo prišli s týmito záťažovými testami. Nešlo o nejaké e, jednoduché testy. Nemalo ísť e, vopred mať potvrdené, že všetko je v poriadku. Mali to byť čo najobjektívnejšie testy. Mal to byť e, pohľad na aktuálny stav technickej bezpečnosti našich 135 jadrových elektrární v EÚ. Išlo o tri úrovne. Najprv majiteľia, využívateľia, potom národní regulátory, ktorí sú zodpovední a potom vzájomné hodnotenie na európskej úrovni. A poprvýkrát E, napríklad e, sa zúčastňoval Rakúšan v Nemecku, Nemec vo Francúzsku a teda navštívili jednotlivé jadrové elektrárne. Ukrajinu, aj Arménsko, aj Švajčiarsko, aj Rusko boli do tohto e, zapojené, takže aj mimo EÚ sa malo niečo spraviť, niečo v záujme bezpečnosti. Takže je jasné, že tieto testy neboli možno, e, teda v očiach niektorých neboli e, dostatočne prísne a v očiach iných boli veľmi prísne. Máme teraz e, k dispozícii výsledky týchto testov a na ich základe podnikneme viacero opatrení. Poprvé, s národnými regulátormi sme sa dohodli, že národné akčné plány budú musieť byť vypracované, čo chcú členské krajiny, čo chcú regulačné e, orgány. A to na základe e, zistení v rámci týchto zaťažových testov. My ich potom vyhodnotíme a možno, že budú potom potrebné ešte dodatočné opatrenia e, pri niektorých jadrových elektrárniach sú potrebné investície až vo výške 200 eh, miliónov. V iných eh, prípadoch sa to dá vyčísliť možno, že až do výšky 25 miliárd. Ako Európska rada nás požiadala o to, a my to radi splníme, aby sme nečakali do roku 2014, ale aby sme už teraz pracovali na smernici o jadovej bezpečnosti. Koncom apríla komisia predloží návrh revízie tejto smernice verejnosti. Pôjde o nové materiálne podmienky, taktiež e, výsledky záťažových testov pre e, bezpečnostné právne predpisy. Ja si myslím, že je dôležité to spraviť ešte pred e, voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2014, teda aby sa na pôde parlamentu hovorilo o tomto návrhu komisie, aby sme poznali vaši, váš názor a aby sme možno potom získali väčšinu v rade pre tento návrh. Nám je jasné, že pripravenosť rady nie je možno ešte v súčasnosti dostatočná. Mnohé členské krajiny nechcú, aby Európska únia išla príkladom v oblasti bezpečnostnej, e, jadrovej bezpečnosti. Považujú to za e, ich národnú zvrchovanosť, e, úlohu, ako úlohu pre ich národné regulačné orgány, nie pre EÚ. Ale sú tu iné oblasti, napríklad doprava alebo e, potraviny. A tu sú opodstatnené európske normy. A ja si myslím, že v oblasti energetiky by sme taktiež mali mať e, bezpečnostný rámec a prísne e, pravidla v záujme spotrebiteľov. Vy ste sa nás pýtali na bezpečnosť. My v tomto roku spravíme návrh záväzných e, e, požiadaviek, napríklad e, ochrana obeti pri potenciálnej, pri prípadnej havárii. Takže my sa tu možno pozeráme na rôzne právne predpisy, ktoré existujú v členských krajinách a my by sme z tohto potom chceli vypracovať európsky rámec. Potom máme ďalšie E, zaujímavé kroky, ktoré nás očakávajú. E, je tu e, kolega Almúnia, je tu aj hospodárske, hospodárska oblasť v Európe. Možno, že sa tu treba zamyslieť aj nad otázkou garantovania cien sú tu konkrétne podnety. Možno, že e, nová podoba trhu, market design. Britská vláda, ktorá, ktorú si veľmi vážim, chce nasledovné pre plynové elektrárne, ako aj pre jadrové elektrárne, chce e, vlastne takéto záruky cien, aby sa oplatnilo, oplatilo investovať e, do takýchto elektrární v Spojenom kráľovstve, aby teda boli garantované ceny počas 30 rokov ak by e, ceny klesli pod istú úroveň, tak by e, ten rozdiel doplnila britská vláda. Ja sa k tomu staviam trošku zdržanlivo, ale podobné e, podnety očakávam zo strany Francúzska, Českej republiky a možno, že aj zo strany Polska. My teraz máme skúsenosti aj z Fínska, kde sa náklady prevýšili o 3 miliardy e, eur a už nikto nechce investovať do jadrových elektrární. Budeme mať však ešte príležitosť aj v máji hovoriť e, s Európskou radou o týchto témach. A ja si myslím, že v konečnom dôsledku záťažové testy priniesli nové informácie o bezpečnostnom stave. A dúfam, že aj tá Revízia smernice sa podarí v druhej polovici tohto roku aj s vašou spoluprácou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, e, e, pán e, komisár Ettinger. Teraz udelíme slovo ďalším rečníkom. Mm, žiaľ, kolegovia, sme, sme veľmi pozadu v porovnaní s harmonogramom a skutočne máme pred sebou veľa rečníkov. Mám, musíme to okresať cirka 11 minút a takže začíname e, kolegyňou Kolárskou Bobinskou 1,5 minúty. Ďakujem. Ďakujem. Myslím si, že záťažové testy e, ktoré povedú k prijatiu smernice o jadrovej bezpečnosti a k ďalším aktivitám komisie sú úžasným príkladom toho, ako sa zjednotili občania v záujme bezpečnosti. Sme veľmi radi, že komisia sa rozhodla, že bude organizovať túto prácu. Takže my túto iniciatívu podporujeme aj napriek tomu, že niektoré krajiny budú trvať na svojich vlastných kompetenciách. Domnievame sa však, že bezpečnosť našich občanov je našim spoločným cieľom a to, čo robí komisia, E, s výsledkami záťažových testov je dôležité aj pre tie krajiny, ktoré len uvažujú o budovaní jadrových elektrární v budúcnosti, aby bolo možné dokázať, že my prihliadame na bezpečnostné normy a na ich e, zaručenie. E, chcela by som poprosiť komisiu, aby kladla väčší dôraz na kontakty so susednými krajinami Komisár hovoril o záťažových testoch na Ukrajine, ale existujú aj ďalšie krajiny, ktoré plánujú postaviť jadrové elektrárne. Náklady môžu byť príliš vysoké, môžu sa snažiť e, znížiť náklady, používať e, lacnejšie metódy a preto by bolo potrebné hovoriť o spoločnom e, postupe. E, ďakujem, pán Madurel. Pane Madurel. E, ďakujem. Pán predseda, pán komisár, v prvom rade by som chcela e, povedať, že záťažové testy predstavujú nebývalú iniciatívu a Európa v tejto oblasti znova udáva cestu. Je to e, aj aktivita, ktorá sa týkala mojej skupiny. Všetky jadrové elektrárne prešli týmto testom, ale nebola ešte vykonaná všetká práca. Je potrebné niektoré zlepšenia v niektorých e, zariadeniach urobiť okamžite. Chcela by som poukázať aj na to, že nie všetky zariadenia a nie všetky možné rizika boli vyhodnotené a hoci boli výsledky pozitívne, nemôžeme zabúdať na to, že jadrová energia ešte stále predstavuje riziko, čo znamená, že musíme pokračovať vo svojej činnosti na vyvíjaní e, rámca dohľadu v Európe s cieľom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť. Ďakujem, pán Turmes. tento záťažový test alebo záťažové testy sú tzv. tzv. light verzia. Francúzsko a Spojené kráľovstvo sa presadili e, jednoducho neboli testované e, udalosti, s ktorými máme skúsenosti, povedzme útok e, letecký. No a musíme si uvedomiť, že ja, ja trošku inak e, e, vnímam e, ten dopad týchto záťažových testov. Myslím si, že tieto záťažové testy boli vlastne zneužité, aby vyvolali určitý, určitý dojem, určitú ilúziu. A je tu ešte jeden ďalší prvok, ktorý je veľmi dôležitý E, my sme tu medzi e, e, ľuďmi z Badenska, Burtenburska a vieme, že daňoví poplatníci by, by mali byť, by, by sa malo s nimi nakladať férovo a v Japonsku tak to sa nestalo. Jednoducho sa platí z, nepravy, z nebraz, nesprávnych vrecák za tie škody vyvoláme Fukushimou tuto v Bruseli ako komisár by ste e, e, boli e, zapamätaní na piedestali, keby ste skutočne sa postarali o to, že sú určité zábezpeky to je skutočne ako keby e, sme fungovali na trhu bez poistenia. Ďakujem. Musím skutočne brať do úvahy e, čas, ako plinie. Teraz má slovo pán Tošanovský. Pane predsedo, pane komisár. Pán predseda, pán komisár. Som veľmi rád, že kontroly prevádzky jadrových elektrární prebehli na takej vysokej, ako ste povedali, aj prísnej úrovni. Výsledky kontroly ukazujú súčasný stav týchto zariadení v Európe. Po nešťastných udalostiach v, vo Fukushime je potrebné, aby ľudia v Európe vedeli, že jadrová energetika zodpovedá prísnym štandardom, ktoré budú aj naďalej kontrolované. Verím, že tá. Táto správa prispieje k zmierneniu niekedy prehnaných eh, emócií. Obsahuje však niektoré veci, ktoré nepovažujem za rozumné, napríklad pokiaľ ide o prenos kontroly na inú úroveň. Znamenalo by to vytvorenie nového útvaru dohľadu, teda ďalších orgánov. Navyše testy ukázali vysokú profesionalitu a nezávislosť národných orgánov. Zdôraznili ste aj dobrú spoluprácu medzi nimi a výmenu skúsenosti medzi nimi, čo ja považujem za dôležitý výsledok týchto kontrol. Ďakujem. Ďakujem, pán Tošenovský. Teraz má slovo pán Paška, jedna minúta. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, v Európskej únii prevádzkujeme okolo 130 jadrových reaktorov, ktoré pokrývajú zhruba 34-percentný podiel na výrobe elektrickej energie v únii. Najväčší podiel elektrickej energie z jadra má Francúzsko, je to až 75

toto, táto hodnotiaca správa ohľadom záťažových, záťažových cestov je vlastne vyhlásenie akési bankrotu. Pred dvoma rokmi bola Fukushima a potom e, vlastne tie záťažové testy slúžili len ako alibi na presadzovanie ďalších trendov v oblasti jadrovej energetike. Vlastne e, urobili sa určité gestá, e, odstavenie elektráne Katanu a, a tak ďalej. To všetko malo zakryť oči obyvateľom. Sa, zároveň treba si uvedomiť, že Euroatom a EBRD rokujú s Ukrajinou, aby sa poskytli dve úverové linky v, na úrovni 6 miliard, viac ako 6 miliard eur a takto podporovať ďalšiu prevádzkovanie jadrovej elektrárne v Ukrajine po Fukushime, po Černobyle. E, komisia e, sa e, sa vlastne uvažuje o tom, že by sa vlastne zastavil tok peňazí do tejto oblasti. No a musíme uvažovať v Európe o tom, že e, ukončíme e, tento trend v oblasti jadrovej energetiky. E, Pán, e, pán Velcer, máme 135 e, e, jadrových elektrární a boli po, aké, aké faktory boli zvažované počas záťažových testov? Vôbec nebola, neboli zvažované ľudská chyba alebo rôzne druhy nehvod. A týmto boli tieto záťažové testy vlastne podhodnotené. No a tým sa vlastne aj podhodnotili bezpečnostné rizika. Šok po Fukushime zostal bez nejakého matateľného účinku a e, skutočne Brusel neurobi všetko preto, aby zabezpečil, že každá prevádzkovaná jadrová elektráreň je úplne bezpečná a ak ak prevádzkovateľia e, takýchto jadrovej elektrární neznášajú vlastne celú tú záťaž e, súvisiace s e, dodržiavaním a sprísňovaním bezpečnostných pravidel, dokonca aj neznášajú náklady za uloženie vyhoreného paliva, tak skutočne sa neposunieme ďalej. Ďakujem, pán Melcer. A teraz máme ďalších rečníkov, každý po jednej minúte. Teraz pán kolega Sevo. Ďakujem pekne. Pán komisár, vy ste povedali, že v Paríži, v Londýne a v ďalších ste si neurobili veľa priateľov vzhľadom na záťažové testy, ktoré ste realizovali, ale sme tu preto, aby sme dbali o bezpečnosť a e, zdravie našich občanov a tie záložové, záťažové testy, ktoré ste rozbehli, sú, e, sú e, správna cesta. Jadrová energetika má, má svoje nebezpečenstva a skutočne je to, je to vec, ktorá by mala e, spadať pod európsku kompetenciu a s tým sa musia e, členské štáty vysporiadať. Ak hovoríme o nákladoch, musíme vyhodnotiť celkové náklady od A po Z, e, tak skutočne zistíme, že jadrová energetika je veľmi drahá, drahá energetika. No a musíme si uvedomiť, že treba sa, sa uberať cestou iných energetických zdrojov a neutiekať sa k jadrovej energetike. A musíme zvažovať zvažovať e, všetky e, dopady a, e, a eliminovať tie zaťažujúce dopady a v prípade jadrovej energetiky to vôbec nie je možné. Teraz pani Van Brent, ďakujem pekne. Chcela by som upozorniť na dva aspekty, pán komisár, ak hovoríme o tejto téme. Poprvé, je to problematika záťažových testov. Vy ste povedali, že niektorí sa domnievajú, že boli light, mali light verziu, niektorí mali, mali pocit, že e, sú veľmi prísne ale e, ak, ak sú naše skúsenosti, temer všetky naše jadrové reaktory prešli s zaťažovými testami, ale, ale žiaľ následne počas e, štandardných, e, štandardnej prevádzkovej údržby sme narazili na pomerne závažné nedostatky. To poukazuje na užitočnosť v úvodzovkách týchto záťažových testov. Po druhé, ak hovoríme o znášaní zodpovednosti, to je e, veľmi dôležitý aspekt. E, treba e, presadzovať tento aspekt znášania zodpovednosti. Ak to tak nebude, tak nemôžeme zodpovedne prevádzkovať jadrové elektrárne. Teraz má slovo pán Vlasák. Vážený pán predseda, nemusím nikomu pripomínať, že jadrová energetika je štandardnou súčasťou energetického mixu členských štátov a členské štáty si sami rozhodujú o zložení energetického mixu. Sú to členské štáty a národní regulátori, ktorí plne zodpovedajú za bezpečnosť jadrových elektrární. Chcem podotknúť, že záťažové testy jadrových elektrární, o ktorých e, dnes hovoríme, boli opatrením, ktoré nasledovalo po Fukušenskej tragédii, aby sme prehodnotili e, robustnosť a pripravenosť jadrových elektrární v prípade e, extrémnych situácií. A dopadli tie záťažové testy veľmi dobre. Vôbec nesúvisí súvisia s bežným hodnotením jadrovej bezpečnosti, ktoré sa standardne aj realizuje. Preto to uznesenie sa chybne snaží e, koncipovať záťažové testy ako štandardnú e, prax a vyvodiť z toho potrebu vytvorenia e, regulačného orgánu v oblasti jadrovej bezpečnosti na úrovni Európy. Apelujem na vás, aby sme sa neustále nepokúšali z Bruselu regulovať to, čo dobre funguje, a aby sme tie navrhované opatrenia ešte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 aby aj susedné krajiny vykonávali takéto záťažové testy, aké robíme my v Európskej únie. A po druhé, dôležitou dimenziou tohto úsilia je e, vymenovanie špecializovaných odborníkov v krajinách, ktoré majú takéto jadrové zariadenia. Fukushima mala obrovský problém v čase vzniku havárie, pretože nemala dostatok primerane kvalifikovaných pracovníkov podnikov a e, tam e, neumožnili im, aby sa vzdelávali, aby dostávali odbornú prípravu v iných krajinách. E, je tu naozaj problém so školami a univerzitami, pokiaľ ide o tento typ kvalifikácií v oblasti jadrového vzdelávania. Ďakujem pekne pani Cavela a teraz pán Uručev. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár. Samotná skutočnosť, že sa konali záťažové testy jadrových zariadení, treba podporiť a uvítať, predovšetkým pokiaľ ide o jednotné metódy a kritéria predstavujú rozhodný krok vpred, pokiaľ ide o lepšie pochopenie rizík jadrovej energie. Pokiaľ boli zistené nedostatky, tieto by nemali byť iba dôvodom na kritiku, ale mali by byť dôkazom skutočnosti, že testy boli veľmi dobré. A preto podporujem tie časti uznesenia, ktoré vyzývajú k príjmaniu opatrení na prekonanie nedostatkov ale nemôžem vôbec súhlasiť s myšlienkami, ktoré by viedli k zvýšeniu cien energii. V Európskej únii narastajú ceny energii a pokiaľ chceme byť konkurencieschopní, musíme zmraziť ceny energii. Ďakujem. Ďakujem. Teraz kolega Balčitis. Komisária, komisios... Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár. Oznámenie komisie o hodnotení rizik a bezpečnosti jadrových zariadení v Európskej únii odhalilo závažné um, nedostatky, pretože bude potrebné robiť veľké investície do zvýšenia bezpečnosti týchto elektrární. Okrem toho e, sú v EÚ aj jadrové elektrárne, ktoré musia byť e, odstavované, vyraďované a tento proces je mimoriadne e, finančne náročný. Ale vyraďovanie nenastáva len v prípade Eh, eh, havárií a keď členské štáty nemajú dostatok skúseností v tejto oblasti, je potrebné, aby sme sa zamerali na zásady bezpečnosti jadrových zariadení a aby sme v EÚ zaviedli jednotné kritéria. Ďakujem. Pani Jordan. Pán predseda, pán komisár. Jadrová energetika je komplexná oblasť. Dva roky po havárii vieme, že vývoj v Japonsku ukázal na dôležitosť úlohy odborníkov a silného nezávislého administratívneho orgánu pre bezpečnosť jadrových zariadení ehm, ehm, cieľom e, nie je oslabiť e, jadrové elektrárne tým, že by sa e, im nanocovali ďalšie povinnosti, ktoré by neviedli k zvýšeniu jadrovej bezpečnosti. Preto som proti týmto častiam uznesenia. Ale moja otázka je, ako vníma komisia úlohu takéhoto správneho orgánu v budúcnosti? Ďakujem, týmto sa dostávame ku Catch the Eye Najskôr kolegyňa Klas. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, kolegovia, kolegyne. E, katastrofa vo Fukushime pred dvoma rokmi zmenila naše vnímenie bezpečnosti a taktiež máme e, jasno v našej zodpovednosti. Myslím si, že sa tu nedá pripustiť nejaké menšie riziko v nejakej členskej krajine. Všetkých sa nás to bezpre, bezpre, bezprodnesne týka musíme eh, pristupovať k tejto otázke preventívne, ale potom je tu aj otázka eh, lacnej energie. EÚ musí nezodpovednosť za eh, hrozbu, ktorá sa na všetkých týka. Musíme zaručiť cezhraničnú spoluprácu. Susedná jadrová elektráreň je téma, ktorá nás musí všetkých mobilizovať E, tak ako v Luxemburgu a v Trieste musíme vedieť e, presne, čo sa deje. Musíme byť nielen informovaní o bezpečnostných plánoch, ale musíme ich aj e, vytvárať a spoločne niesť zodpovednosť. Ja dúfam, že toto uznesenie nás opäť posunie o krok vpred oblasti spoločnej zodpovednosti. Ďakujem pekne pani Klas, teraz kolega, kolega Banky. Mikro. Ďakujem pekne. kockázati és biztonsági értékelése sikeresen. Ďakujem veľmi pekne, pokiaľ ide o jadrové elektrárne. My sme ich úspešne e, overili a hlavným cieľom bolo zistiť, či sú spolahlivé. Vieme, že existuje viacero úrovní na kontrolu ich bezpečnosti ktoré vykonávajú predovšetkým členské štáty. My v Maďarsku máme ústredný orgán v Pakši, kde prebiehajú neprestajné kontroly reaktorov a kde je online prístup ku všetkým údajom. Okrem toho Euratom a Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu sa takisto zapájajú do tejto činnosti. Výsledky ukázali, že vnútroštátne orgány fungujú vynikajúco a veľmi ma potešilo, že maďarské elektrárne, jadrové elektrárne patrili k tým, ktoré boli najbezpečnejšie. Nemali by sme však e, zavádzať ďalšiu úroveň, pretože vnútroštátne orgány dokážu túto úlohu dôstojne zastávať. Ďakujem, pán Obermajer. Ďakujem pekne, pán predseda. Fukushima vznikla kvôli tsunami a teraz aj naše jadrové elektrárne podliehajú záťažovým testom. Týka sa to 15 členských krajín a skoro všetky jadrové elektrárne e, e, musia byť vylepšené a bude to stať miliardy eur. My vieme, že jediná, jediný záver by bolo e, odstavenie jadrových elektrárni a investovanie do obnoviteľných zdrojov. Sú tu nevypočítateľné dopady E, chýbajúca neudržateľnosť a preto sa Nemecko konečne rozhodlo pre tento krok a taktiež je tu e, naďalej nejasná otázka zodpovednosti pri haváriách a taktiež nevy, ne, nezapočítané rizika. A to všetko by sme mali brať veľmi vážne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Obermajer. Teraz pani Morku najte. komisarė, ačiū, kad esate šiandien čia. Pán komisár, ďakujem vám za to, že ste sem dnes večer prišli a ďakujem vám aj za vašu iniciatívu, pokiaľ ide o záťažové testy jadrových elektrární. Chcela by som sa poďakovať aj E, spravodajcovi. Dúfam, že uznesenie bude odsúhlasené a je potrebné, aby sme pokračovali vo vysokej úrovni našej práce. Text uznesenia e, takisto poukazuje na to, že aj tretie krajiny budú musieť e, splňať najvyššie e, štandardy bezpečnosti. Rusko, Bielorusko by takisto mali vykonať takéto záťažové testy aj v záujme záujme Európskej únie, pretože dôsledky havárie by pocitila aj EÚ a preto konzultácie so susednými štátmi by sa mali robiť, pretože v súčasnosti sa nerobia. Moja krajina má v súčasnosti národný sviatok a dúfam, že bude môcť osláviť vysoké štandardy bezpečnosti. Ďakujem. Teraz pán Mesarož ešte na záver.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 Havária eh, v Fukushime vyslala posolstvo, ktorého zmyslom je, že je potrebné pravidelne overovať bezpečnosť jadrových elektrární. Je smutné, že len havária nás primeje uvedomiť si dôležitosť takýchto testov. Preto je potrebné eh, zaujať komplexný prístup ku kontrole. Ale hoci záťažové testy neukázali pod potrebu okamžitého zatvorenia niektorej jadrovej elektrárne predsa len poukázali na potrebu ďalších investícií do týchto zariadení s cieľom zaručiť vysokú úroveň bezpečnosti. My všetci potrebujeme jadrovú energiu, e, v Európskej únii e, táto zabezpečuje okolo 20 e, výroby elektriny a bolo bolo by skutočne nešťastím, keby museli byť tieto elektrárne zatvorené. Ďakujem. A záverom komisár Oettinger. Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne a poslanci, Chcem sa vám poďakovať za túto e, vecnú diskusiu aj za slova kritiky e, smerom e, ku záťažovým testom ale chcem pripomenúť nasledovné. Medzi národnými e, dohľadovými orgánmi a nami sa počas e, tých záťažových testov vyvinula veľmi intenzívna forma spolupráce na prospech veci. A e, máme v úmysle pokračovať v tomto trende. Chceme pokračovať vo výmene skúseností v tomto týždne úzko komunikujeme s Európskym do, do, do orgánom a e, skutočne e, chceme e, presadzovať intenzívnejšie smernicu o bezpečnosti jadrových elektrární. Chceme podporiť kompetenciu nezávislosť národných dohľadových orgánov. Mali by byť mali by byť inak štrukturované. Niektoré sú v rámci ministerstiev, niektoré sú mimo ministerstiev. Takisto musíme zabezpečiť eh, nevyhnutnú mieru nezávislosti. Nemôže zasahovať eh, do práci takéhoto dohľadového orgánu minister alebo ktokoľvek iný. Len tak budeme mať eh, silné, veľmi silné dohľadové orgány v EÚ a v tej smernici chceme urobiť návrh, aby sme dosiahli najvyšší štandard nezávislosti dohľadových orgánov. To by mala byť povinnosť pre členské štáty. Nie je potrebný európsky jadrový dozor, ale všetko sa odvíja od toho, ako kvalitatívne, kompetečne a nezávisle sa bude, vyvi- sa bude vyvíjať situácia e, týkajúce sa národných dohľadových orgánov dohľad v, vo Francúzsku je skutočne vzorom pre nás všetkých, je e, výrazne nezávislý. A, a kritika záťažových testov poukázala aj na drobné zádrhely, napríklad aj vo Francúzsku, v Luxembursku, v Áchene dnes vedia to oveľa viac o jadrovej energetike vo Francúzsku, než tomu kedykoľ, bolo kedykoľvek predtým. A takáto transparentnosť je žiaduca. E, e, článok 194 hovorí o, o e, vlastne tom, aké je rozhodné právo. A to sa týka aj tej oblasti jadrovej energetiky ak, aký podiel podiel e, jadrovej energie v národnom energetickom mixe. To je plne v kompetencii členských štátov. O tom rozhodujú e, e, vlády a národné parlamenty. V apríli chceme predložiť návrh komisie týkajúce sa týkajúce sa ďalšieho rozpracovania smernice o bezpečnosti v jadrovej energetike a chceme sa venovať aj problematike škvot a k tejto téme škvot e, chceme predložiť návrh v septembri e, chceme tam zakvotviť minimálnu povinnosť poistenia, aby sme nejakým spôsobom ošetrili tú problematiku škvot a veríme, veríme, že si to získa podporu, aj keď automaticky nie je garantovaná väčšinová podpora na úrovni rad. No a e, musíme si uvedomiť, že e, tie e, Tie e, záťažové testy e, povie, povie, poviedli k tomu a vedú k tomu, že e, bude treba urobiť veľké investície do existujúcich jadrových prevádzok a predsa len tá otázka bezpečnosti je kľúčová a má ten cezhraničný charakter. Takže ďakujeme za žiadne vystúpenia. V priebehu tohto roku sa budeme ešte stretávať v súvislosti s tými dvoma smernicami a a budeme ešte ďalej koncepovať celú európsku filozofiu bezpečnosti jadrových prevádzok. Ďakujem. Ďakujem pán komisár Oettinger za VROM e e, bol predložený návrh oznesenia e, týkajúci sa gestného výboru. Bude sa hlasovať zajtra o tejto veci na, na paludnie. Teraz budeme